Pán Nicholson na minútu. Ďakujem. Tiež chcem podporiť e, poznámky e, na podporu Francúzov. Všetci s nimi cítime v tejto chvíli. Najnovší e, vývoj, pokiaľ ide možnosti sa udialo minulého týždňa. Rozšírenie nám dáva možnosti venovať sa skutočnému problému. Myslím si, že ten problém je stále e, problematika backstopu. Pán Barnier, bolo to problém od začiatku týchto rokovaní a naďalej to tak bude. Kým vy budete zastávať vašu pozíciu, ja musím povedať, e, e, predlženie do oktobra. Nevidím, že by sme sa dovtedy dohodli. Ja si teraz myslím, že bude treba novú komisiu, nový parlament, nové názory, aby sme našli odpoveď na tento problém môj názor je to, ak ste členom klubu, mali by ste byť v tom klube. Nemôžete byť polovične v tom klubu alebo polovične von. To je ten problém, v ktorom sa Británia nachádza. Ja by som možno, ak smiem povedať, môžem povedať, e, e, e toto určite je môj posledný prejav e, po 30 rokoch. A chcem to využiť, že to bola veľká česť a radosť zastávať e, ľudí z Severného Írska v tomto parlamente po 30 rokov. E, časy to boli i dobré, i veľmi smutné. E, pri, e, sme boli svetkami ter, najhoršieho terorizmu na pôde Európy. Ale tento parlament, bol to Jacques Delors, ktorý stál po boku ľudí z Severného Iriska, keď v roku, v roku 94 sa pridal k mierovému procesu Európa získala dva, viac ako 2 miliardy prostriedkov, ktoré e, pomohli ľuďom v Severnom Írsku. Takže e, ako sa lúčim s týmto parlamentom, môžem povedať, že, som sa, e, že to bolo dobrý čas a verím, že som ľudí zastupoval dobre počas svojho obdobia, pretože sú to hrdí ľudia, ľudia Severného Írska. Ďakujem. Ďakujeme, pán Nicholson. Ja som s vami spolupracovala vo výbore pre polhospodárstvo. Boli ste naozaj veľmi konštruktívnym kolegom, e, ktorý sa zaoberal záujmami tých, ktorých ste zastávali 30 e, rokov. Myslím, že už predposledný váš prejav e, bol vašim posledným prejavom a mali ste teda ešte jeden, a tak vám ďakujem. Mám naozaj problémy, pokiaľ ide do dodržiavania času. Teraz pani Anderson na minútu. Nič sa nezmenilo. E, Londýn porušuje veľkopiatkovú dohodu, do, e, Dublin z, zabúda na e, sever. Ďalších 6 mesiacov neistoty, keď Briti sa stiahli z toho, na čom sa dohodli v 2017. Ich Brexit naozaj zasahuje práva ľudí, napríklad hlasovacieho práva, požiadavka, ktorá bola naozaj v centre e, občianskoprávneho hnutia E, e, sú tu voľby, ktoré by mnohé nechceli. Finefal, Finegl e, na severe. A poslíme teda jasné posolstvo do všetkých miest rozhodnutie k tomuto chaosu Brexitu. Musíme zastaviť tento politický vandalizmus. Takisto treba i z írskej strany spraviť demokratický krok smerom z tohto neporiadku, neporiadku E, ktorý e, sa e, zasiahol ľudí v Severnom Írsku. Potrebujeme urobiť ďalší dobrý krok. Ďakujem. Smith, Modrá kartička. Kelly, have... Uh, Pán Kelly, otázka. Pani Anderson, akceptujete? Pán Kelly normálne e, e, sa nesporím s kolegami. Za 10 rokov je to moja druhá modrá karta, ale keď počujem pani Anderson hovorí, že e, Dublin zabudol na sever, tak všetci viete, že írska vláda urobila maximum takisto s kolegom Barnierom a ďalšími. Ako môžete povedať, že Sinn Féin už nemajú zastúpenie nikde? Ako vidíte, ja mám svoje kreslo tu a Sinn Féin veľmi jasne komunikovalo, pokiaľ ide o pozíciu dublinskej vlády. Írska vláda je len z jednou vlád tu v Európskom parlamente, ktorá e, e, upiera právo hlasovať e, držiteľom z Írska. Vy to najlepšie viete, Sean, že na severe Írska generácia mojej matky a takíto ľudia šli do Londýna, aby bojovali za právo jeden človek, jeden hlas. Vy ste nám dali Marka Darkena. Neviete nič. Rečnička je bohužiaľ prerušená. Ďakujem pekne, pán Smith. Na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja ako poslanec za Škótsko, Veľkú Britániu, zdá sa, že uh, boli uh, veľmi prehnané. A ja som rád, že pán Tusk povedal, že sa snaží nájsť východisko. No a, a pán Tusk parafrazoval Johna Lennon, no a vy povedali, že snívate, ale ja poviem, nie ste jediným. A v Škótsku, vo Veľkej Británii veľa ľudí sníva, ktorí vedia, že najlepší Brexit je žiadny Brexit. Takže ďakujeme veľmi pekne na to. No ale a, teraz sa vzhľadom európskych volieb, na ktoré sa naša strana pripravuje. Tešíme, chcem a, varovať. Poučme sa Brexitu poučme sa z Brexitu, populizmus rastie, zavadzajúce informácie, to je riziko pre nás všetkých. No a musím povedať, že demokracia v Veľkej Británii je, má problémy. No a ja chcem, aby medzinárodní pozorovatelia sledovali volieb, sledovali priebež volieb v Veľkej Británii. už je Eh, je preukázané, že kampaň za odchod klamala, porušili zákony a sú tu jasné náznaky, že to zopakujú. Eh, tieto voľby budú bojom za Európu, to boj, bude to boj za medzinárodnú solidaritu. Naša strana v Škótsku je pripravená. Môžete sa na nás spolahnúť. Dúfam, že aj my sa môžeme spolahnúť na vás. Ďakujem pekne pani Gerling. Na jednu minútu nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, ja by som rada poďakovala všetkým, za ich trpezlivosť a štátnictvo na najvyššej úrovni. Ja by som chcela osobitne poďakovať pánu Tuskovi a vám by som rada povedala, že ja som dostal veľmi veľa listov, e-mailov, textových správ, ktoré ma žiadali, aby som vám potresla rukou a poďakovala za to, čo ste urobili pre Veľkú Britániu. Kultový status. No a že zodpovednosť eh, vyhnúť sa Brexitu bez dohody je v ostrom kontraste proti mnohým politikom v Veľkej Británii, konkrétne konzervatívcom, eh, ktorí zavádzali, klamali. Eh, zdá sa, že to je ich základný prvok ich životopisu na vedenie strany a posta premiéra. No, politici EPP nám dávajú možnosť hlasovať 23. maja a za to ďakujeme. My sa budeme snažiť, snažiť pomôcť Európe. Ja budem spolupracovať s kolegami, ktorí dávajú krajinu pred stranu a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť výsledok, ktorý ukáže, že je čas na druhé referendum a že to referendum sa môže uskutočniť v septembri a že 31. oktobra v EÚ ostaneme. Ďakujem pekne. Pán Dans na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V, ja by som rád na úvod eh, chcel eh, vyjadriť eh, sústrasť za Parížom a rovnako by som chcel vyjadriť a oceniť odvahu požiarníkov. My spoločne obnovíme Notre Dame. Kolegyne, kolegovia, Brexit je dlhodobý proces a ľudia tam na druhej strane. A ten proces Ehm, popierajú. Ehm, hovoria, že keď sa pozriete na všetky ehm, možnosti, ostatné možnosti okrem možnosti Brexitu sú negatívne, takže pre nich je oveľa jednoduchšie len sa postaviť a vykrikovať podvod, ale jasné, že Brexit, ktorý slúbili oni, je nereálny. E, ja dúfam, že vo Veľkej Británii si uskutočnia voľby tak, aby to bola jasná voľba medzi tými na druhej strane s nimi niektorí vykrikujú podvod pri každej príležitosti a medzi nami na tejto strane komory, ktorí sme pripravení spolupracovať s našimi kolegami na budovaní lepšej Európy, pretože o tom je toto miesto, je to o spolupráci na spoločnej budúcnosti a my sme pripravení eh, zohrať v tom našu úlohu. Ďakujem pekne. Pán Henkel na jednu minútu. Ja som z Luxemburka, Belgicko. Keď som išiel do Paríža poprvýkrát na bicykli, cez sa eh, tak som prišiel k kostolu, ktorý včera zhorel. No a keď som, sa, keď som to včera sledoval v televízii, tak sa, som mal slzy v očiach. Pán predseda Tusk, vy ste povedali, že Gdaňsk bol tiež obnovený. Ja uvediem ďalší príklad eh, úspešnej obnovy. A to je kostol Pany Márie v Drážďanoch, ktorá, ktorý bol obnovený a s pomocou ľudí z Veľkej Británie, z Coventry. A ja by som rád podporil to, čo povedal pán González Pons že malo by to byť spoločným projektom obnoviť tú katedrálu v Paríži. Ja myslím, že parlament mal jasne povedať, že to je prioritou číslo 1 do nadchádzajúcej legislatívy obnova tohto kostola, tohto chrámu. Vy ste hovorili, že by to mali, malo urobiť všetkých 28 krajín. Odpoveď však musí prísť z Londýna. Povedali ste to vy, povedal to prezident Tusk, ale Dôležité je na to, aby ste dostali správnu odpoveď z Londýna. Vy môžete zaistiť, že Británia ostane účastníkom obnovy chrámu v Paríži pod záštitou Európskej únie a treba zaručiť a zaistiť, aby Veľká Británia ostala členom Európskej únie. Ďakujem pekne. Pani Hubner na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička, ženy prezidenti, predsedovia, kolegyne, kolegovia. Novia, nová lehota po Brexit bola náročným rozhodnutím, ale otvorená za konštruktívnosť. Zvíťazili a teraz je na britskej strane, aby využili tento dodatočný čas konštruktívnym spôsobom. A ja by som chcel pána Faráža uistiť, že s ním nerátame. Bohužiaľ, bolo to sklamaním pre nás všetkých. Za ostatné dva týždne sme počuli, komentáre, čítali komentáre protieurópskych anglických politikov, ako budú sabotovať našu prácu v nadchádzajúcich mesiacoch týchto poslanci. Týmto treba povedať, že to neú, nedovolíme, budeme chrániť Európsku úniu a jej občanov. A Európska únia je stále zdrojom stability aj v tomto absurdnom a smutnom procese Brexitu. Bohužiaľ, na britskej strane nie je žiadny náznak toho, že sa blíži nejaký zlom. Bohužiaľ, čo je úplne jasné teraz, že e, reálnym problémom nie je irský backstop, ale v budúcnosti a možno riešenie je e, zároveň, avšak britská politika musí jasne zadefinovať, čo skutočne chce. Ďakujem pekne. Pán Kelly na jednu minútu. Ďakujem pekne. Na úvod ja by som chcel e, vyjadriť tie vyjadriť solidaritu e, s Francúzskom a s Parížom. Už e, čo sa týka Brexitu, je tu stále neistota, ľudia trpia na taká je situácia v našej krajine, čo sa týka e, podnikov, ktoré dopadá Brexit, ale aj polnohospodárov, ktorí majú 100 alebo 200 eur či príjemná zviera v porovnaní s minulým rokom. Takže musíme poliať na to, že vláda, vláda sa dohodne. Bohužiaľ, nevyzerá to nádejne. Musíme sa však snažiť o istotu. No a rovnako v našom volebnom obvode sme mali 5 poslancov Európskeho parlamentu. Zdá sa, že teraz to budú len 4. My nemôžeme Britov z toho obviňovať a je to naša vlastná chyba, pretože ja som pred dvoma rokmi žiadal, žiadal aby sme ne, neprerozdielovali, neprerozdielovali e, e, poslanecké kreslá Veľkej Británii, pretože tu možnosť 29. marca neodídu, bohužiaľ ma nikto e, nepočúval. No a musíme sa však snažiť, aby sa situácia čo najskôr vyriešila. A teraz spontánna časť našej rozpravy, pán Rangel, ako prvý, nech sa páči. Vážená pani predsedníčka, Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel povedať, že som rád, že Európska rada a európske inštitúcie preukázali flexibilitu eh, voči Veľkej Británii. To som, som veľmi rád aj, že Veľká Británia eh, je pripravená usporiadať európske voľby, takže to znamená, že existuje teraz nejaká možnosť, že britský národ v budúcnosti môcť rozhodnúť o tom, že chcú zostať v Európskej únii. Avšak jedna vec je pre mňa veľmi dôležitá. Toto rozhodnutie bude viesť ďalej ehm, veľké nestabilite pre občanov, pre podniky a všeobecne pre štáty. A preto by som chcel požiadať a poprosiť Európsku komisiu a národné vlády, urobte všetko v vašich silách, aby bola obnovená bezpečnosť, istota pre tých, eh, ktorí teraz trpia nerozhodnosťou hm, britského parlamentu. Ďakujem pekne pani Gomez na jednu minútu. Ďakujem pekne, my sme všetci uh, nešťastní uh, v Francúzsku kvôli humanite, pretože Notre Dame uh, predstavoval humanitu. Ja by som chcela povedať, že ľutujem, že rada do, kedy pre Veľkú eh, Britániu nedala povinnosť uskutočniť eh, referendum. Je to demokratický spôsob eh, vyriešiť tento neporiadok. Je to možno zabraniť tomu, aby Veľká Británia skutočne opustila Európsku úniu. No a ja som presvedčená, že dôveru, ktorú britskí občania dajú strana jasne prejaví um, a že um, budeme riešiť príčinu odsúdenia mnohých občanov, čo nie je len, uh, nie je len Brexit, ale aj strata dôvery voči Európskej únii, uh, ktorú potrebujeme obnoviť. Ďakujem pekne, pani Miranda, na jednu minútu. A ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som bola v Londýne s kolegyňou z Galicíska a v rôznych krajinách existuje rôzna neistota, čo sa týka rybolovu, čo sa týka dodávok liekov do Veľkej Británie, čo sa týka firiem a tak ďalej. Ja by som rada ešte dodala, predseda Juncker, predseda Tusk, myslíme teda aj na rybolov, služby, neustále sa hovorí o flexibilite. Ja myslím, že máme povinnosť ako európsky poslanci zistiť flexibilitu aj pre občanov Veľkej Británie, ktorí sa vnímajú ako Európania, aby mali istotu. Ďakujem pekne. Pán López Aguilar, nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážení a páni predsedovia, Európa musí pokračovať ďal, ďalej a musí sa sústrediť po Brexite konečne na to, na čo by som sa, sme sa sústrediť mali. Videli sme tu obrovské zničenie, katastrofu v Notre Dame v Paríži. Čaká nás zásadné rozhodnutie v rámci európskych volieb. No a existuje veľká neistota hľadom mm, zloženia budúceho Európskeho parlamentu. Vidím, že by niekto preberal zodpovednosť za celý tento chaos. Extrémna pravica, ktorá vždy všetky ako podkupajú v Európskom parlamente európske hodnoty. No my musíme ísť eh, rozhodne proti demagógii, eurofóbii a snažili sa zachrániť Európu. Ďakujem. Pekne. E, času je málo. Európska únia bola vybudovaná e, z, na katastrofe na druhej svetovej vojne a, a tie sny o obnove vytvorili to miesto, kde sa dnes nachádzame. No a ja podporujem vyjadrenia prána pána Taska, že potrebujeme tých, čo e, snívajú a T. Lawrence povedal, všetci snívajú, ale nie rovnako tí, ktorí a, snívajú v noci, tak sa ráno zobudia a zistia, že to bola ničomnosť, ale tí, ktorí snívajú cez deň, to sú, tí sú nebezpeční, pretože oni realizujú svoje sny otvorenými očami. Nuša, je neskorá hodina a málo času, takže snívate ďalej, pán predseda Taska snívate ďalej aj tí, ktorí chcú ostať a potom ale konajte podľa toho a, a premente svoje sny na skutočnosť. A my môžeme ostať a aj a e, zostaneme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Hokmark. Vážená pani predsednička, ja myslím, že celá táto diskusia je, ukazuje jednu vec a to je sila európskej jednoty. Problémy v britskom parlamente spôsobuje skutočnosť, že členstvo v Európskej únii je, znamená veľa pre spoločnosť a je ťažké odísť. No a ja musím povedať a uznám, a uznám, že pán Faráž je zábavnou osobou, len zábavnou. Nikdy ste vážne neprispeli k európskej bezpečnosti, k hospodárskemu rastu v Európu, k otvoreným trhom v Európe a vy ste neustále tu len zabávali. A prečo by sme sa vás mali báť? A vy sa snažíte nahnať, na, nahnať nám strach z toho, že ľudia ako vy sa vrátite. A vy ste taký zabávač, taký klaun na kráľovskom dvore. Počúvame vás, zabáva nás tom, ale nepočúvame to naozaj, pretože to nemá žiadny význam pre nás, pre Európanov. A ste len takým zabávačom a nemáme z vás strach a ja dúfam, že Veľká Británia zotrvá v Európskej únii. Ďakujem. Týmto ukončujeme spontánnu časť rozpravy a teraz má slovo predseda Juncker. Pán Juncker, nech sa páči. Pani predsedníčka, dámy a páni, ujímam sa slova potom čo sme v tejto snemovni strávili dlhý čas. Avšak chcel by som povedať, že sme tu už 40 rokov spolu. Smiali sme sa spolu, splakali sme spolu, hádali sme sa spolu a za to vám ďakujem. Thank you, President Juncker. Ďakujem vám pekne, pekne, pán predseda Juncker, pán predseda Tusk. Ďakujem veľmi pekne, mám iba krátku poznámku. Mnoho týždňov účasť Spojeného kráľovstva hm, vo voľbách do Európskeho parlamentu bola veľmi emocionálna záležitosť. Chcel by som pripomenúť, že Spojené kráľovstvo má právo, ale aj povinnosť zúčastniť sa týchto volieb v tom čase, pokiaľ zotrváva ako člen Európskej únie. Toto nie je predmetom rokovania. Nemôžem ani súhlasiť s tým, že by sa vytvorila nejaká druhá kategória členstva. Chápem stranické záujmy. Avšak tie nemôžu zatieniť právnu realitu. Pánovi Ferhovštatovi Veľmi energeticky, energicky tlieskal pán, pán Faráš. To je naozaj dôvod na zamyslenie, pán Ferhofštát, Zamyslenie sa nad tým, ako argumentujete. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Táto rozprava je teraz ukončená. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Budete môcť zotrvať v rozhovoroch mimo priestorov plenárnej siene. Budeme pokračovať teraz ďalej ďalším bodom e, programu. Poprosíme pani komisárku, aby zaujala svoje miesto. Môžeme ukončiť e, tieto prejavy a pozdravy mimo plenárnej miestnosti. Ďakujem. we will have a one minute recess i'm failing to keep zdá sa, že sa mi nedarí eh, udržať tu poriadok, preto si dáme jednominútovú prestávku. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Naozaj vás musím požiadať, aby ste opustili plenárnu eh, sieň. Minimálne tí z vás, eh, ktorí nemajú záujem o ďalšie pokračovanie rozpravy. Eh, ďakujem veľmi pekne. Budeme teraz pokračovať ďalším bodom našeho programu. So, please, the next item... Ďalším bodom programu je správa pani, pána Kalveca Šambona o o transparentných a predvidateľných pracovných podmienkach v Európskej únie. Na 4,5 minúty e, pán Kalve Šambo, nech sa páči. Muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pani komisárka, je mi veľkým potešením, že sa opäť stretávame a že vás tu vidím vážení kolegovia, dámy a páni. Je mi veľkou cťou odprezentovať prácu celého týmu na tomto mieste a chcel by som sa im poďakovať za spoluprácu v priebehu mm, celých mesiacov a za to, že sa nám podarilo nahradiť smernicu, ktorá už má 28 rokov novou a ktorá vo svojom rámci zachádza oveľa ďalej. Chcel by som predovšetkým počiarknúť politickú dôležitosť tejto smernice teraz na tomto mieste. Táto smernica je súčasťou rozvoja sociálneho piliera. ktorý práve počas tohto mandátu bol veľmi dôležitý prvok. A je to ďalší veľmi dôležitý krok k implementácii práv, ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv. Táto úprava ovplyvňuje všetkých pracovníkov v Európskej únii a preto ovplyvňuje aj všetkých občanov v Európskej únii. Pretože občania vo väčšine prípadov sa buď pripravujú na zamestnanie, alebo e, požívajú výhody a práva z obdobia, kedy pracovalo. Takže budeme hlasovať o e, väčšine európskych občanov. A preto je táto úprava nesmierne dôležitá a to je aj dôvod, prečo by sme mali túto smernicu schváliť ešte počas našeho mandátu, pretože predstavuje rovnováhu medzi jednotlivými politickými silami, ktoré sú v tejto snemovni zastúpené. Táto smernica vytvára, a to musíme zopakovať, minimálne podmienky pre všetkých európskych pracovníkov. A to sú minimálne práva. Nezavádza ani metódy, ani spôsoby, im sa to bude implementovať. To ostane v právomoci členských štátov. Do toho my nezasahujeme a neovplyvňujeme týmto spôsobom subsidiaritu. E, čo však vytvára, je, sú práve tie minimálne práva. Takže môžeme hovoriť o sociálnej Európe. Samozrejme, obsahom sa nebudem hĺbkovo zapodievať, pretože predpokladám, že ste si návrh smernice prečítali. Ale chcel by som vyzdvihnúť právo na informácie, ktoré je významným spôsobom rozšírené oproti pôvodnej smernici z roku 1991. A to dáva pracovníkom právo mm, a zamestnávateľom a e, zároveň zamedzuje možnosť zneužívania skúšobnej lehoty a takisto berie do úvahy aj nové typy pracovných zmluv ako platformové zamestnávanie a všetci tí pracovníci, ktorí sa nachádzali vo vzduchoprázdne bez potrebných práv, budú mať teraz ehm, možnosť obrátiť sa na Európsky súdny dvor na základe tejto smernice, ktorá má zabezpečiť, že nikto nebude môcť e, zneužívať tú mieru flexibility, ktorú však potrebujeme. Táto smernica takisto vyrovnáva hracie pole, na ktoré častokrát zabúdame. Zabezpečuje, že sociálny dumping nikdy nenastane na úkor minimálnych práv my budujeme Európu, aj keď sme boli včera svetkom veľkého ničivého požiaru. A takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Tyson. Máte slovo v mene komisie? Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, že tu s vami dnes môžem byť pred hlasovaním o tejto smernice, ktorá je jedným z najvýznamnejších príspevkov do Európskeho piliera sociálnych práv. Ja ďakujem spravodajcovi pánovi Kalvetovi Šambonovi za Eh, úspešné završenie jeho práce. Mali sme významne časové obmedzenia na to, aby sme dospeli k dohode a završili tento legislatívny proces počas tohto mandátu. A to by nebolo možné bez spolupráce zo strany parlamentu, ako aj rady a samozrejme Ehm, musím spomenúť aj samozrejme neunavnú snahu spravodajcu nachádzať kompromisy. Navrhovaná smernica je e, významným milníkom v sociálnej Európe. Prostredníctvom ne e, umožníme 200 miliónom pracovníkom e, pracovať v predvídateľných a transparentnejších pracovných podmienkach v Európskej únie. Zavádzame týmto európsky systém pracovného práva a mm, nový systém práce ako viete, poslankyňa a poslanci, zvlášť eh, mladí pracovníci a hlavne pracovníčky eh, pracujú na veľmi flexibilné e, zmluvy. Práve preto musíme nájsť dobrú rovnováhu a musíme zabezpečiť ochranu e, pracovníkov bez toho, aby sme príliš nezaťažovali e, zamestnávateľov a nebránili inováciám. A práve si myslím, toto je to, čo sme dosiahli s návrhom tejto smernice. Tieto nové pravidlá zabezpečia lepšiu transparentnosť E, všetci pracovníci dostanú informácie o kľúčových pracovných podmienkach. Pracovníci budú vedieť na začiatku pracovného e, pomeru e, v prvém týždne, budú vedieť, aké sú ich základné práva a povinnosti. A to samozrejme obsahuje informácie o odmeňovaní, o pracovnom rozvrhu, ako aj trvaní pracovnej zmluvy a e, takisto upravuje aj e, povinnosti od dočasných agentúrnych pracovníkov. 3 e, milióny pracovníkov boli v súčasne vylúčení z týchto práv a výhod, ktoré teraz ale budú súčasťou tejto smernice. Sú to pracovníci, ktorí majú pracovné zmluvy s nulovým počtom hodín výkonu a samozrejme, čo sa týka právo na informácie, táto smernica poskytuje nové hmotné práva, ako aj informácie o skúšobnom období a, a samozrejme zakazuje e, zbytočné doložky o exkluzivite a e, budú pracovníci vedieť, v akých časových úsekoch budú môcť byť povolaní do práce a aké majú nároky na e, kompenzáciu, pokiaľ ich zamestnávateľ povolá e, do práce s veľmi krátkým časovým predstihom. A samozrejme, povinné zaškolenie bude bezplatné a bude sa započítavať do pracovného času. Takže od to, o čom hlasujete, je významným zlepšením v pracovných podmienkach pre všetkých zamestnancov a pracovníkov v Európskej únii. Vytvárame týmto nový pracovný základ a preto to bude nesmierne dôležité, aby sme e, nastavili správne implementáciu. Musíme úzko spolupracovať s národnými orgánmi, aby sme dosiahli zásadný cieľ Ehm, bez toho, aby sme negatívnym spôsobom ovplyvnili zamestnávateľov a podniky. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pán Arena eh, za výbor FAM na jednu minútu. Ďakujem. Dnes, pani komisárka, eh, máme 4 milióny SU v Európe, ktorí pracujú kontrakty, ktoré ich pokrývajú na menej než 8 hodín týždenne sú to rôzne typy trvania, kratšie než jeden mesiac. Na e, čiastočné úväzky pracuje o 6 miliónov. Bohužiaľ, táto tendencia takýmto zmluvám sa posilňuje. Od krízy v roku 2008 tieto kroky e, vedú k tomu, že sú tu čoraz početnejšie, zle zaplatené a neisté pracovné miesta bez perspektívy títo pracovníci si nemôžu robiť plány strednodobejho charakteru. Nemôžu si zobrať pôžičky v bankách a organizovať si život. A ten text, ktorý dnes prijímame, má za cieľ zlepšiť túto situáciu, zabezpečiť lepšiu ochranu, predovšetkým väčšiu transparentnosť a viac informácií v pracovných e, zmluvách v Európe. Je to pokrok, e, pani komisárka, vy ste to zdôraznili. Je však polutovania hodné, že členské krajiny e, z, vylúšili z zo smernice e, zmluvy e, s menej ako 12 hodinami za mesiac. Takéto kontrakty mali byť jednoducho zakázané. Európa je určite, sa snaží o krok vpred, minimálny pokrok, ale členské krajiny by mali byť ambicioznejšie, pokiaľ ide o ochranu pracovníkov ak chceme, aby títo pracovníci eh, sa držali eh, európskej idei. Ďakujem. A teraz za, pracovné, za jednotlivé politické skupiny najprv pán Radke za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Som hrdý na predostretý výsledok. Je to samozrejme kompromis, ktorý je typický pre prácu našej snemovne, ale je to dobrý kompromis, pretože každý, na ktorý na ňom spolupracuje, môže povedať, že je niekoľko bodov, ktoré by sme si predstavovali a zda inak, ale v konečnom dôsledku eh, veľká väčšina aj na výbore povedala, že tento návrh sa uberá správnym eh, smerom a myslím si, že sme odviedli dobrú prácu aj my ako tieňoví e, spravodajcovia. Myslím si, že táto smernica dáva väčší priestor a väčšie práva e, pracovníkom aj vo flexibilných pracovných podmienkach a samozrejme berieme do úvahy aj postoj zamestnávateľov a myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť naozaj dobrá rovnováha záujmov. Takisto bolo veľmi dôležité, že sa nám podarilo dosiahnuť, že právne e, definície pracovníka, e, ktoré pôvodne navrhovala komisia, teraz e, v tomto texte nie sú ale bol prijatý návrh jednotlivých členských štátov, pretože v pôvodnom e, znení práve tieto definície mohli priniesť viac neistoty. Musím povedať ako nemecký poslanec, e, že sú, my bereme v našej krajine ochranu zamestnancov e, veľmi e, vážne, ale samozrejme musíme zobrať e, do úvahy aj práva zamestnávateľov. No a posledný, posledná pripomienka keď o tom hovoria zelení a lavičiari, môžem povedať, kde ste boli v ostatných rokoch, keď sme takýto významný príspevok k sociálnej Európe robili, na ktorý môžeme byť iba hrdí za pán López za skupinu SAD. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Príjmame toto opatrenie o transparentnejších a predvydateľnejších pracovných podmienkach. Toto je norma, ktorá bude chrániť významný podiel európskych pracovníkov, predovšetkým tých, ktorí pracujú v neistých e, zamestnaniach, majú atypické pracovné zmluvy a pracujú častokrát v nechránených pracovných podmienkach. Táto smernica ich bude chrániť a zároveň bude chrániť pracovníkov na digitálnych platformách. Členské štáty v súčasnosti momentálne nedisponujú dostatočnou ochranou pre týchto pracovníkov. Zahrňa takisto aj opatrenia proti zneužívaniu pracovníkov a takisto rozširuje ochranu pracovníkov, ktorí fungujú systémom on demand alebo na vyžiadanie. Pani komisárka Tyson urobila veľký kus roboty. My v Európskom parlamente e, sme na tomto návrhu úzko spolupracovali. A ďakujem takisto aj rumunskému predsedníctvu. Myslím si, že na ostatnom plenárnom zasadnutí e, sme hovorili práve na e, toto zasadnutie, na posledné zasadnutie o sociálnych právach. Poukazuje to na určité smerovanie Európy. Pre Európu, ktorá zdôrazňuje svoju sociálnu podstatu, zdôrazňuje Európsky pilier sociálnych práv. Tu budeme e, mať konečne jasné a hmatateľné podmienky pre pracujúcich. Dobré pracovné podmienky sú zásadným predpokladom pre budúcnosť Európy, pre jednotnou Európy. Musíme chrániť ľudí, na ktorých negatívne vplýva globalizácia a musíme zaistiť jednotu na európskom trhu práce. Pán McIntyre na jednu minútu za skupinu EKR. Pani predsedajúca, počas môjho pôsobenia v tomto parlamente som sa zasadzovala o lepšiu regulačnú agendu. A musím povedať, e, toto nie je lepšia regulačná agenda. E, e, v snahe presadiť legálnu úpravu za každú cenu sme sa tomuto oddali. Odmietli sme jasné znenie a ako môže toto EPP podporiť? Ako môže SAD, ktorý umožňuje stále zneužívať napríklad pilotov eh, pri eh, školeniach a pri eh, lietaní. Myslíme si, že práve bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pracovníkov by mala byť chránená neustále, či už pri práci vo verejnom sektore alebo v súkromnom sektore. Ale tu odtiaľto vylúčujeme spôsobnosti tejto smarnici prácu prokurátorov, sudcov, požiarníkov, policajtov, bezpečnostných pracovníkov a umožňuje umožňuje takisto aj členským štátom vystúpiť e, z tejto dohode. A to nie je dobrá vizitka tohto parlamentu. Za Gwengl pani e, López Bermejo na minútu 30. Gracias. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som podekovať spravodajcovi za odvedenú prácu súčasne. Je však poľutovania hodné, že rada sa snažila opäť brániť akýkoľvek pokrok, pokrok, pokiaľ ide o ochranu pracujúcich. Európsky parlament chcel brániť pracovné podmienky ľudí v neistých zamestnaniach. Text, o ktorom však budeme hlasovať, je, týchto ľudí však vlastne nechráni. Tento text nezahrňuje napríklad hasičov, policajtov, štátnych zamestnancov, a ďalšie množstvo iných zamestnancov. Ako povedali odbory, niečo takého je diskriminácia a je to tiež nebezpečný precedent, pokiaľ ide o minimálne požiadavky Európskej únie, ktoré by mali byť univerzálne. Nedarí sa nám tu teda vytvoriť sociálnu Európu, ktorá by zahrnovala všetkých pracovníkov. Čo však tu máme e, na stole je väč- problém ešte väčší. Rada a členské krajiny neustále blokujú rozhodnutie Európskeho parlamentu. Ten je priamo volený európskymi občanmi. Máme tu nerovnosť medzi európskymi inštitúciami a nedostatočnú spoluprácu a to hrá do karát e, extrémnej pravici. Ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem ako predrečníci i moja skupina sa domnieva, že toto je zmeškaná príležitosť modernizovať e, túto smernicu. Vítame samozrejme opatrenia ako navýšenie a, alebo le, zlepšie informovanie, kompenzácie, e, keď sa zruší práca. A, e, máme však problém s definíciou pracovníka a rôzne varianty v jednotlivých členských krajinách znamenajú, že sa tu podkopáva istota. Takisto máme veľké problémy, pokiaľ ide o práva členských krajín e, pokrývať menej pracovníkov, pokiaľ ide o zacielenie. Takisto výnimky, o ktorých sa tu hovorilo napríklad u e, ľudí v pohotovostných službách, e, v verejných službách. Takisto vyzývame členské krajiny, aby investovali do dobrých verejných služieb. To je kľúčový e, aspekt sociálnej Európy. Neviem, ako toto všetko funguje pre pracovníkov, ktorí majú viacero pracovných miest alebo e, majú kratšie pracovné zmluvy. Mnohí to tu už povedali, že rada mohla e, podporiť Európsky parlament, komisiu, pokiaľ ide o skutočný E, silný obsah pre sociálnu Európu, čo však e, e, rada dáva na jednej strane, berie na strane inej. Na dve minúty teraz pani Melan za NF. Ďakujem. Pracovné podmienky, ktoré by boli predvídateľné, stabilné, aby sa lepšie integrovali nové formy práce. No už tak to je veľká výzva pre naše krajiny, podniky, zamestnanci legislatívy musia e, čeliť veľmi silnej evolúcii. Potrebujeme nové pracovné miesta, alebo to sú tu nové pracovné miesta, ktoré sa viac znásobujú v počte. Je našou zodpovednosťou tieto nové postupy e, zohľadniť. Treba sa brániť e, potenciálne zneužívajúcim reakciám a postupom voči ním Treba naozaj e, si vnímať aj prácu, ktorá sa spája s, s e, digitálnymi platformami. V zmysle e, pri príprave tohto textu v mene skupiny som predložila návrhy a podporila som určité návrhy spravodajcu. Je nevyhnutné, aby občania boli chránení rovnako, bez hľadu na neistotu v ich pracovnom mieste Eh, ochudobnenie v EÚ. Eh, táto eh, súvisí s tou myriádou, nespočetným množstvom týchto neistých pracovných miest. Keďže som proti tomuto modelu, tak viem tiež, že treba hovoriť o naliehavejších situáciách. EÚ teraz sa snaží napraviť E, škody, ktoré ona sama napáchala. A treba rešpektovať e, suverenitu členských krajín. Naša skupina chce pracovné miesta naozaj dobre predpovedateľné. Ďakujem. Teraz má na minútu slovo pán Balco. Ďakujem veľmi pekne. V novembri 2017 sa v Jeteburgu prijalo dohoda o Európskom pilieri sociálnych práv. Všetky členské krajiny e, ju, pod, ju signovali. Tieto pravidla e, práve dobudovávajú tento pilier. V EÚ máme detailné pravidla pre spoločný trh. Je na čase, aby sme začali vytvárať minimálne pravidlá pre práva pracovníkov Ide o osoby, ktoré nemajú pevný pracovný čas. Tu sa zdôrazňuje, aby konkurencia, e, aby hospodárska súťaž nepodkopávala základné práva ľudí e, vládne krajiny, pardon, vládne e, strany v Maďarsku prijali zákon o nadčasoch. Tento podkopáva európsky sociálny model pretože ten dekla, e, deklaruje, že treba bojovať proti vykorisťovaniu pracovníkov, takisto proti podmienkam nových flexibilných pracovných fóriem. Ďakujem. Na minútu a pol pán Kaza teraz. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať spravodajcom za ich prácu. Počas mnohých rokov e, práca zmenila svoju povahu a musíme sa prispôsobiť novej realite Pravidlá EÚ treba naozaj modernizovať a aktualizovať. Je to jeden e, z nových e, malých krokov k sociálnejšej Európe. Pracujeme na tom. Hlavne v minulých piatich rokoch sa tak dialo a chcem poďakovať komisárovi i pánu e, Junckerovi, ktorý spolu s členmi tohto parlamentu, hlavne s výborom pre sociálne záležitosti, sa snažili maximálne zabezpečiť, aby EÚ zostala sociálnejšia, dokonca bola sociálnejšou, než je dnes. Toto vyhlásenie je nevyhnutné, pretože dnes pracovníci sa vlastne e, digitalizujú. Máme nové e, zmluvy, e, rôzne typy práce, krátkodobé zmluvy, takzvané dohody E, zmluvy na dohodu a e, táto smernica sa práve takéto typy kontraktov snaží riešiť a preto potrebujeme teraz chrániť našich pracovníkov e, čoraz viac. Musíme chrániť tých, ktorí pracujú na digitálnych platformách. Ďakujem vám všetkým, vďaka vám máme takýto dokument dnes. Nevidíme ďalšieho rečníka a preto prejdeme hneď na pána Hoca. Minúta. Ďakujem pekne za slovo. Smernica, ktorá sa týka e, predvídateľných a konkrétnejších podmienok práce, je zásadná, pretože budovanie týchto pracovných podmienok tohoto charakteru a zlepšenie podmienok e, života a práce pre všetkých pracovníkov. To je podľa mňa základ tejto oblasti. Musí mať počet istoty, bezpečnosti, napríklad u, u tých pracovníkov, ktorí sú na neistých pracovných miestoch. To je e, zásada ich spokojenosti a tiež je to súčasť našej spoločnosti aktívnej, je to samozrejme i otázka spokojnosti na všetkých strán. Nie som si však istý, či to vidíme práve v tomto texte. Podľa mňa tomu tak nie je, pretože v podstate tieto, e, že by tu mala byť proporcionálna metóda prístupu, kde sa zachová i dynamika pracovného trhu. Obávam sa však, že mnoho z týchto predpisov bude pre malé a stredné podniky záťažou najmä v oblasti administratívy. Teraz pán Urtasun, ďakujem pekne. E, práca parlamentu v tejto oblasti bola dobrá. Chcem poďakovať kolegov. Rada vyškatla z tejto smernice niektoré zásadné e, body. Napríklad tu nie je e, definícia toho, čo je práca a taktiež je tu možnosť toho, aby členské krajiny udelili výnimky pre najrôznejšie typy zamestnania. Taktiež sa tu požaduje písaná zmluva len od chvíle, keď práca trvá 7 dní a viac. To znamená, že to otvára dvere pre prácu na čierno Ľudia, ktorí pracujú v neistých pracovných miestach, tým pádom nezistávajú dostatok ochrany. Európa, ktorá chce byť sociálna, tu tým pádom nedosahuje príslušné výsledky a to kvôli rade. Teraz na minútu pán Zarianopoulos. Ďakujem. Ide o eh, smernica, ktorá eh, smeruje k tomu, aby pracovníci poznali svoje práva. Je to smiešne. Cez to minimum vlastne eh, legalizujeme to najhoršie. Pre pracovníkov neexistujú žiadne práva, len pre spoločnosti. Dajú im len krátke oznámenie o pre celej džungle pracovných podmienok. Vy chránite, vy toho voláte flexibilita zamestnancov celé tisícky domácich e, pracovník, pracovníkov v domácnosti sú z toho vyňatí, alebo námorníci. E, takisto, pokiaľ ide o pasok v Grécku, nemali by ste veriť sociálnym e, demokratom, ako je Syriza a tiež nie euroskeptickému nacionalizmu ďalších strán. Ľudia by mali postupovať tak, aby sa pomohlo tým, e, e, tu sa snažíte pomôcť tom a monopolom. Mali by ste pomôcť komunistickej strane Grécka. Ďakujem teraz na minútu pani Kozlovská. Ďakujem za, za slovo. Som rada, že komisia s pani Tysonovou e, prichádza e, s materializáciou tohto pilieru. Nová smernica, ktorá sa volá sa týka transparentných a predvídateľných pracovných podmienok, je dôležitá práve pre tých, ktorí pracujú na tzv. neštandardných, netypických miestach, rôzne dočasné pracovné miesta, miesta na vyžiadanie, internetové platformy, 25 našich pracovníkov takto pracuje už dnes a v posledných rokoch je to dokonca polovica týchto e, zamestnaní, ktoré majú neštandardný e, charakter. Súčasnou smernicou zatiaľ mnohí nie sú pokrytí, pokiaľ ide o povinnosť informovať. Preto je táto nová smernica zásadná a umožňuje ďalšie práva pracovníkov. Získajú potom precíznejšie informácie, rýchlejšie informácie. Táto smernica, a to je dôležité, bude tiež pokrývať veľkú časť týchto nových neštandardných typov nezvyčajných kontraktov. Len ľudia, ktorí pracujú menej než 12 hodín mesačne, e, budú mimo tejto smernice. A to bude revolúcia, ktorá pomôže hlavne ženám, pretože oni zastávajú tieto prekerné pracovné miesta, väčšinu z tých miest, preto potrebujeme inteligentné, transparentné riešenie, predvídateľnú prácu, pretože len e, predvídateľná práca dá našim pracovníkom určitý pocit istoty. Teraz má slovo pán Benifej. Ďakujem veľmi pekne. E, samozrejme, mnohí z týchto Európanov sú zamestnávaní novým spôsobom a v nových e, zákutiach hospodárstva a samozrejme zvyčajne sú to mladí ľudia a ženy, e, ktorí pracujú e, v atypických formách e, práce, ktorá ich častokrát zneužívajú formou pracovných kontraktov s nulovým počtom pracovných hodín. A samozrejme, do ich pracovného pomeru treba dodať dodatočnú istotu. A samozrejme, musíme ísť ešte ďalej. Moja pra, moja skupina socialistov a demokratov bude žiadať e, dôstojné e, pracovné podmienky vo všetkých formách zamestnávateľia. Takže toto je zásadná bitka, zásadná e, a tak, ako sa nám to podarilo vy, vybojovať vo vnútri parlamentu, musíme zabezpečiť aj zmenenie týchto podmienok inde. Pán Girike na jednu minútu. Vážená pani predsednička, No, vážená pani komisárka. Naša práca na čiastočný úvezok sa týka hlavne žien a osobitne e, matiek. Ne, sú to, je to politika proti e, rodine, pretože tu v politike zamestnávania sme ich mohli e, zapojiť, uznať za prácu aj výchovu detí, prácu, ktorá v jasliach, škôlkach a v iných oblastiach je platená. No, plat za výchovu mal byť orientovaný podľa minimálnej mzdy konkrétnej členskej štát, krajiny proti e, na vyváženie tej medzery e, v, dôchodku, e, v dôchodkoch. Tu by Maďarsko mohlo ísť vzorom, keď ide o zohľadnenie práce rodičov. Myslím, že aj v ďalšom legislatívnom období máme v tomto pred sebou ešte veľmi veľkú úlohu. Ďakujem pekne pani Šojdrová na 1,5 minúty. Ďakujem za udelenie slova, dámy a páni. Je jasné, že európska legislatíva musí reagovať na zmeny na vnútornom trhu. Pracovný trh sa neustále mení a stúpa počet flexibilných pracovných úväzkov. Na rozdiel od niektorých kolegov, ja tomu nehovorím, prekérna práca Nemyslím si, že flexibilné úvesky vždy musia viesť k vykoristovaniu zamestnancov. Naopak, niektorí zamestnanci uprednostňujú tieto úvesky. Samozrejme, všeobecne je dôležité, aby práca bola istá, predvídateľná a v tomto zmysle ja podporujem návrh smernice aj tú dohodu, ktorá tu bola predložená. Ďakujem mm, pánu spravodajcovi pani spravodajkyni a že za to, že dosiahli priateľný kompromis.